Ďakujem dnešné plenárne zasadnutie. Prvý bod dnešného programu je veľmi dôležitá rozprava o troch veľmi dôležitých eh, správach, kde ide o vnútorný trh a ochranu eh, spotrebiteľa. Je to správa pani Grovky von Thun und Hornstein o hodnotení výsledkov vnútorného trhu, správa pani Het o ochrane spotrebiteľa a správa pána Busoja o sieti Solvit. Slovo má na úvod. Spravodajkynia, teda všetci spravodajcovia, 4 minúty na vysvetlenie ich správy, na prezentovanie ich správy. Spravodajcovia vedia, že na konci diskusie budú mať ešte dve minúty na odpovede, respektíve na reakcie na to, čo bude povedané. Ak teraz budete potrebovať pri prezentácii vašej správy len 3 minúty, potom vám zostanú na záver 3. Takže dohromady máte 6 minút v súlade s rokovacím poriadkom. Najprv má teda slovo pani Grovka von Thun und Hohenstein. Nech sa páči, pani kolegyňa. Ďakujem veľmi e, pekne, pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni. Som veľmi rada, že môžem predložiť 19. hodnotiacu tabuľku vnútorného trhu, ktorá bola predstavená v júli minulého roka. Tento dokument hovorí o tom, že členské štáty sa neustále zlepšujú v implementácii cieľov jednotného trhu ciele prijali hlavy štátov a vlád, aby zabezpečili, že deficit implementácie smerníc nebude vyšší ako 1 Avšak e, počet smerníc, ktoré ešte nie sú implementované vo viac ako jednom členskom štáte, je vysoký. Hovoríme asi o 100 smerniciach o vnútornom trhu. Asi 22 smerníc nebolo implementovaných v rámci dvoch rokov po dátume transpozície. Členské štáty musia urobiť viac, aby zabezpečili, že vnútorný trh bude zdrojom prínosov pre všetkých občanov členských štátov. Dnes predstavujem túto správu a už som v pozícii takej, že sa pozerám na ďalšiu hodnotiacu tabuľku, ktorá hovorí o tom, že situácia sa zlepšila. Transpozičný deficit e, spadol na 0,2 To je najlepší výsledok v našej histórii. Je jasné, že úsilie Európskej komisie má za výsledok väčšiu mobilizáciu členských štátov. Gratulujeme komisii k týmto neustálým úsiliam a úspechom. Máme ešte ďalšie dobré správy. Index trhovej fragmentácie spadol zo 6 na 5 ale napriek tomu 74 smerníc ešte stále nie je implementovaných minimálne v jednom členskom štáte EÚ. A toto má za následok prekážky, ktoré škodia vnútornému trhu. A to je zlé pre spotrebiteľov a podnikateľov. Musíme sa zbaviť týchto prekážok a preto navrhujem, aby všetky subjekty, ktoré sú zodpovedné za implementácie implementáciu EÚ legislatívy spolupracovali užším spôsobom. Navrhujeme, aby sa zorganizovalo tzv. SIMFO, každoročné fórum pre vnútorný trh, kde by sa zoskupovali inštitúcie členských štátov, národné parlamenty a zástupcovia spotrebiteľov a podnikateľov. Takéto fórum by bolo dobrou príležitosťou na výmenu osvedčených postupov a takisto na základe toho by sme mohli vypracovať stratégiu na prekonanie existujúcich prekážok. Aby sme odstránili tieto prekážky, žiadame, aby Európska komisia uplatňovala kritéria vnútorného trhu pri vypracovávaní akéhokoľvek nového legislatívneho návrhu, tak aby nová legislatíva nemala negatívny dopad na základné štyri slobody. Je veľmi dôležité, aby občania si uvedomovali, akým spôsobom funguje vnútorný trh. Musíme pamätať na to, že je toto všetko pre občana, pre spotrebiteľa. Vytvorili sme vnútorný trh pre občana a spotrebiteľa. Naša komisia, pardon, náš výbor žiada, aby hodnotiaca tabuľka vnútorného trhu bola zverejnená zároveň súčasne. Musíme mať takisto informácie o solvite a o, o servisných o, bodoch pre spotrebiteľov. Ďakujem všetkým, ktorí spolupracovali na mojej správe. Vyzývam všetkých, aby hlasovali za správu, pretože táto správa prispeje k efektívnejšej implementácii legislatívy o vnútornom trhu. V dôsledku toho občania EÚ budú čeliť menšiemu počtu eh, prekážok a takisto to posilní spoločnú identitu. Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa. Teraz by som chcel udeliť slovo ďalšej spravodajkyni 4 minúty pani Anahet. Pán predseda, chcela by som sa na úvod poďakovať eh, tieňovému spravodajcovi a ostatným kolegom za dobrú spoluprácu. Je veľmi dobré, že sme vypracovali eh, správu, ktorá sa môže oprieť o veľkú eh, väčšinu v našom výbore. Vždy som tvrdila, že musíme chrániť spotrebiteľov. Je veľmi dobré, že v roku 2000, eh, od roku 2007 máme člena komisie, ktor, v ktorého kompetencii je práve táto téma, pretože to veľkou mierou prispelo k rozvoju európskej politiky v tomto smere a podľa táto anketa je tiež jedným z výsledkom správ pani Koniela. Dúfame, že práca bude naďalej intenzívne pokračovať a dúfame, že nová komisia neoslabí práva spotrebiteľov. Článok 12 Lisabonskej zmluvy jasne ustanovuje, že medzi rôznymi politikami Európskej únie je potrebné zohľadniť aj eh, záujmy spotrebiteľov. Nemám v úmysle pripustiť, aby eh, na túto zásadu sme zabudli v nadchádzajúcich eh, rokoch. Vítam teda tento výsledok, ktorý bol zverejnený v rámci barometra ochrany spotrebiteľov. Je to veľmi dobré a veľmi dôležité, pretože tu ide o očakávania, o požiadavky spotrebiteľov. E, chceme zlepšiť vnútorný spoločný e, trh v prospech e, spotrebiteľov. Prieskum prebiehal na základe indikátorov, ako sú cena, spokojnosť spotrebiteľov, a tieto indikátory budú postupne ďalej rozširované, zlepšované, bude potrebné do prieskumu zahrnúť viaceré indikátory. Každopádne ehm, momentálne považujem počet indikátorov za postačujúci, pretože je možné na ich základe uskutočniť dobré analýzy. Musíme byť e, trpezliví a musíme dať barometru čas, aby e, sa e, ďalej vyvíjal, pretože zatiaľ je ešte v jeho začiatkoch. Videli sme, že spotrebitelia majú podstatne viac problémov so službami než s tovarmi. Na základe výsledkov barometra sme tiež videli, že cezhraničný internetový obchod sa rozvíja pomalšie, ako sa predpokladalo. Tiež vidíme účinné presadzovanie právnych predpisov, e, sú možnosti e, kontroly aby teda trh skutočne dobre fungoval. Vidíme tiež, že existujú veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi a že je ešte dostatok priestoru na zlepšenie situácie. Preto vyzývame komisiu, aby zelenú knihu um, vylepšili, aby tam bola možnosť kontroly a revízie. Je potrebné toho veľa uh, zlepšiť, aby sme získali dôveru spotrebiteľov um, predpisy, e, čo sa týka e, dohľadu, nie sú e, úplne jednotné, existujú rozdiely, čo sa týka rozpočtov, čo sa týka počtu inšpektorov. A preto sa Európska únia a členské štáty musia lepšie zasadzovať za to, aby dosiahli dobrú ochranu spotrebiteľa, aby sa spotrebitelia mohli cítiť bezpečnými a využívať všetky výhody vnútorného trhu. Je veľmi dôležité posilniť mechanizmy kontroly trhu, aby sme posilnili dôveru spotrebiteľa pretože spotreba má dopady na ekonomiku a bude mať rozhodujúci význam pre zotavenie ekonomiky. Ďakujem pani Het a slovo má tretí spravodajca, pán Bušoj. Ďakujem, pán predsedajúci kolegyne, kolegovia, páni komisári, chcel by som sa poďakovať tým, ktorí mi pomohli vypracovať správu o Solvite. Ďakujem sekretariatu tienovým spravodajcom a všetkým kolegom, ktorí sa zaujímali o túto správu a prispeli k jej záverečnej podobe. Solvit umožňuje neformálne riešiť problémy, ktoré vyplývajú z nesprávneho uplatňovania legislatívy o vnútornom trhu. Je to veľmi užitočná vec pre spotrebiteľov aj pre podniky na trhu, tak aby mali úžitok z komunitárnej legislatívy. Máme problémy s implementáciou na vnútornom trhu a ja si myslím, že Solvit je veľmi dobrá alternatíva súdnym riešeniam, i keď naše, pretože naše súdy sú preťažené. Musíme zohľadniť fakt, že počet prípadov Solvit rastie a preto vlastne Solvit je obeťou vlastného úspechu, tak aby mohol poskytovať kvalitné služby podnikom v EÚ, potrebuje, potrebujú centra Solvit viac personálu. Práca by mala byť e, riadená, streamlinovaná v závislosti od počtu obyvateľov, krajiny a v závislosti od počtu minulých prípadov. Personál e, centier Solvit samozrejme musí byť príjmaný iba keď je potrebný. Znamená to určité náklady a preto členské štáty by mali byť vyzvané, aby financovali personál týchto centier a takisto, aby hľadali aj alternatívne zdroje financovania. Chceme podporovať sieť Solvit a ja si myslím, vy budete asi súhlasiť, že je veľmi dôležité, aby malé a stredné podniky ušetrili peniaze vďaka centrám Solvit, aby potom mohli tieto peniaze investovať do niečoho iného, aby ich nemuseli investovať napríklad do súdnych sporov. Pokiaľ ide o spotrebiteľov, spotrebitelia sa takto môžu takisto e, vyhnúť dlhým a namáhavým súdnym sporom. Spoločnosti musia E, si uvedomovať, že táto sieť je efektívna. Preto by sme mali členské štáty, komisiu aj poslancov do tohto procesu proaktívne zapojiť, aby podporovali Solvit. A musíme využívať aj informačné kampane a médie, média v členských štátoch a musíme vytvoriť takisto aj jednotný portál Solvitu. Musíme v tejto oblasti podporovať európsku e, legislatívu, mali by sme vymenovať za to zodpovednú osobu za podporu sieť Sol, siete Solvit. My ako poslanci Európskeho parlamentu môžeme prispieť e, k informovanosti o solvite v národných parlamentoch. Výmena osvedčených postupov je takisto potrebná a táto výmena informácie, takisto riešenie problémov prostredníctvom Solvitu sú dve ďalšie veci, ktoré sa spomínajú v mojej správe. Solvit rieši mnohé prípady, ktoré ani nespadajú do jeho právomoci. A petície, ktoré sú odovzdávané výboru PETI v parlamente, by mohli byť riešením, ak e, Solvit nemôže nejaký prípad e, vyriešiť. Preto musíme navrhnúť, aby existovalo prepojenie medzi stránkami výboru PETI v parlamente a medzi osobitnými výbormi e, pre túto tému v národných parlamentoch. Toto sú niektoré moje myšlienky. Myslím si, že moje nápady by mohli zlepšiť kvalitu tejto siete a tým aj zlepšiť pomoc, ktorú dostávajú spotrebitelia. Solvit má obrovský potenciál, mali by sme naďalej analyzovať tento potenciál, aby sme ho čo najviac využili. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Týmto sme pokryli úvody troch spravodajcov. Teraz dostanú slova dvaja komisári, ktorí majú odlišné portfólia, ale sú e, zapojení do dnešnej rozpravy. Najskôr pán Bachnie. Pán Barnie, máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. Dámy a páni, poslanci, poslankyne, myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme e, postupovali ruka v ruke, tak povediať, s pánom Johnom Dalím, aby sme vás informovali o realizácii rôznych nástrojov tohto, v tomto texte. Počas môjho politického života som veľakrát premýšľal nad tým, že následné efekty sú takisto dôležité, ako, ako je dôležitý začiatok, úvod. Je dôležité, aby komisia aj národné parlamenty, aj EP mali nástroje na vyhodnotenie toho, ako funguje ten text, ktorý odhlasujeme. Musíme tomu rozumieť, aby sme mohli správne konať a Presne tomu sa e, venujú spravodajci veľmi kvalitne. Chcem sa úprimne poďakovať pani von Thun und Hohenstein a pani Het a takisto pánovi Busoj. Ich správy sú veľmi kvalitné. O čom vlastne hovoríme? Hovoríme o vnútornom trhu. Včera večer, dosť neskoro, tu v tejto sále som už povedal, že počas eh, hospodárskej krízy si nemôžeme dovoliť zabúdať na nejaké potenciály, možnosti. Ak veľký európsky trh, vnútorný trh by fungoval normálne, tak ako by mal fungovať, mohli by sme eh, získať dodatočných 0,5 až 1,5 hospodárskeho rastu. Toto si nemôžeme dovoliť stratiť a preto musíme zabezpečiť, aby vnútorný trh vo všetkých svojich rozmeroch fungoval primerane náležite. Myslím si, že táto hodnotiaca tabuľka je menej dôležitá ako nástroj Solvit. Myslím si, že pán John Daly ešte presne o, zopakuje e, to, čo hovorím ja k dôležitej otázke spotrebiteľov. Pani von Thun und Holstein pripomenula, že táto hodnotiaca tabuľka priniesla dobré správy. Deficit transpozície Hovoríme približne o 1500 smerniciach, ktoré e, upravujú vnútorný trh a ktoré by mali správne fungovať. A dnes máme transpozičný deficit, ktorý je najnižší v histórii, ako ste správne povedali, pani spravodajkyňa. Za to ďakujeme všetkým, ktorí v členských štátoch, prípadne v regiónoch implementujú tieto smernice a ja si myslím, že by sme mali poďakovať aj spolupracovníkom z DG pre vnútorný trh. Dobrou správou je takisto, že kvalita transpozície sa e, trošku zlepšuje, ale napriek tomu by sme ešte túto kvalitu mali zvýšiť. Musíme spolupracovať s národnými parlamentami a s úradníkmi v jednotlivých členských štátoch. Počas môjho vypočutia v parlamente som hovoril o návštevách, ktoré chcem realizovať. Už som si s tým začal. Chcem navštíviť každé hlavné mesto všetkých členských štátov, aby som sa stretol s úradníkmi, so zodpovednými, ktorí implementujú smernice o vnútornom trhu aby sme si s nimi e, objasnili prvky e, hodnotiacej tabuľky a prvky solvitu. A to je aj dôvod, prečo Róze hovorím, že to fórum je veľmi dobrou myšlienkou. Musíme združovať ľudí, tu v parlamente, musíme ich spájať s národnými parlamentmi, s komisiou, so zodpovednými úradníkmi v jednotlivých členských štátoch, aby hodnotili a aby si vymieniali osvedčené postupy. Myslím si, že toto združovanie zodpovedných má zmysel. Najskôr je e, dohoda, e, dôvera a spoločná Spoločná práca to je prvoradé až potom nejaké donúcovanie. Pán Buzoj hovoril o dôležitosti tohto nástroja. Dnes e, máme vyriešených 1500 prípadov, ktoré boli e, vyriešené mediáciou. Týkalo sa to najmä e, občanov, ale takisto niektorých veľmi veľkých podnikov. Toto umožní usporiť veľké množstva času a peňazí. Občania, spotrebitelia, ale aj Podniky sú jadrom vnútorného trhu a tam musia e, aj ostať, nesmú sa púšťať do nejakých náročných procedúr, tak aby vyriešili svoje ťažkosti s implementáciou e, nejaké legislatívy o vnútornom trhu. Takto je to napísané aj v akčnom pláne SMAS, podpora pre jednotný trh. Musíme občanom aj podnikom dávať čo najlepšie informácie aby urobili pokrok. Tento plán umožňuje rôznym službám sa priblížiť a poskytnúť orientáciu občanom. Tak ako pán spravodajca navrhol, navrhol e, pod kontrolou Johna Daliho, by sme sa mali snažiť predložiť, predstaviť všetky oznámenia, dokumenty a výsledky zároveň v jednom časovom okamihu. Mali by sme to lepšie koordinovať, lepšie to zlučovať, tieto texty smernice. Súhlasím s tým, aby sme robili túto koordináciu a potvrdzujem, že ja osobne sa budem zasadzovať za dobré využívanie rôznych nástrojov hodnotenia, aby sme naozaj implementovali tých 1500 smerníc, ktoré sú prepojené na fungovanie vnútorného trhu. Ďakujem. Ďakujem, pán Barnier. A slovo má teraz komisár Dali. Ďakujem. Je to veľmi dôležitá rozprava ktorú sme viedli už včera. Dnes bude komisár viesť tiež veľmi zaujímavú rozpravu. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Budem sa vyjadrovať k hodnotiacej tabuľke vnútorného trhu Chcem sa poďakovať pani Hec za vynikajúcu prácu ako spravodajkyňa. Spotrebiteľská politika je v jadre ekonomických a profesionálnych vízie, pre ktorými stojíme. Všetko je o ľuďoch. Informovaní, schopní spotrebitelia poháňajú inovácie a konkurencieschopnosť. Ale čo je najdôležitejšie, je, aby vnútorný trh fungoval pre spotrebiteľa a je to našim triumfom a možnosťou napojenia sa na spotrebiteľov. Táto politika je odrazená v rôznych portfóliách a kolegium bude úzko spolupracovať, aby zabezpečilo, že pravidlá, ktoré sa prijali, sa premietnú aj do praktických prínosov pre spotrebiteľov. A dnes tu môj kolega, priateľ Michel Bernier ukázal, že toto je tá cesta, ako môžeme spolupracovať a tak aj chceme konať. Spotrebiteľský rozmer sa musí ďalej rozvíjať vo všetkých portfóliách a príjmu sa rôzne referenčné hodnoty v celej komisii, aby sme mohli merať dosiahnutý pokrok. Táto hodnotiaca tabulka, scoreboard, slúži ako výstražný systém, aby sme zistili, kedy vnútorný trh nefunguje pre spotrebiteľa. Slúži tiež aj na meranie pokroku a e, na zapojenie maloobchodnej strany v prospech e, spotrebiteľov malých a stredných podnikov a ďalších aby sme videli, či členské štáty robia dosť preto, aby realizovali, vykonávali zákony na ochranu spotrebiteľa, informovali ich. Som veľmi rád, že vidím, že parlament zrdiela názor komisie a vidí význam ľudí v praxi a chce vidieť v praxi realizované aj práva, ktoré majú na papiery. Máme pred sebou ešte dlhú cestu. Oznámenie z júla 2009 chcelo ukázať cesty na lepšie vykonávanie, efektívnejšie a konzistentnejšie vykonávanie v rámci celej EÚ. Teraz ale nastal čas na konkrétne kroky. Jednou prioritou bude zvýšenie úsilia na zvýšenie účinnosti a hospodárnosti v rámci našich cezhraničných sietí. A toto musí vyslať silné posolstvo obchodníkom, aby si uvedomili, že v EÚ neexistuje žiaden bezpečný prístav, ktorý ho chráni pred stíhaním. Musíme posilniť spoluprácu ako aj spoluprácu s úradmi v tretich krajinách. Aby sme toto dosiahli, členské štáty a ich príslušní pracovníci potrebujú dostatok zdrojov a prostriedkov a hlavne čas. Všetky verejné správy sú pod tlakom, ale keď chceme vykonávať spotrebiteľské práva, tak to musíme urobiť, ináč nedosiahneme správnu ekonomiku. Musíme podporovať konkurenčnú, musíme hospodárskú súťaž v kvalite, v cenách, vo všetkom. To pomáha nielen spotrebiteľom, ale celej ekonomike EÚ. Komisia a parlament by mali spolupracovať na tom, aby sa toto posolstvo ozývalo jasne v členských štátoch Taktiež chceme pokračovať v dobrej správe a práci, aby sme vytvorili našu sieť a lepšie e, fungovala naša sieť SWIC, ktorá, ako vidíme, nestačí. Potrebujeme európske riešenia, preto sa rád ujmem úlohy, ktorú ste naznačili, a to je preskúmať právny základ ochrany spotrebiteľa v členských štátoch, aby sme dosiahli zvýšenú kompatibilitu ale toto sa spraví a pôjdeme touto cestou, až keď budeme presvedčení, že to pridá hodnotu, ak práca na národnej úrovni bude predstavovať pridanú hodnotu. Potom tu máme mechanizmy alternatívneho riešenia sporov, ktoré poskytujú lacné riešenie obchodných sporov. Jeden prvok zo stratégie sa týka aj riešenia kolektívnych žalob. E, podpredsedovia Almunia a pani Redingová, e, budú pracovať v tejto oblasti koordinovaným spôsobom. A ja počítam aj s vašou podporou, že dostaneme dostatok finančných prostriedkov po roku 2013, keď súčasný program na podporu spotrebiteľov uplynie aby sme mohli pokračovať v našej činnosti a posilniť aj túto hodnotiacu tabulku. Teším sa na našu spoluprácu v partnerstve, a, ktorá zaručí, že vnútorný trh prinesie spotrebiteľom a občanom to, čo od neho čakajú. Ďakujem veľmi pekne, e, komisár. Teraz by som dal slovo na jednu minútu pánu Busitilovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som za petičný výbor pripravil stanovisko k sieti Solvit a chcem plne pod, ju podporiť, pretože je to vynikajúci prostriedok na pomoc občanom v problémoch. Ale chcem hovoriť o jednom dôležitom bode a to je potreba úplnej spolupráce medzi všetkými aktérmi a mali by sa kontaktovať s občanmi. Čo majú občania robiť? Môžu prísť e, k, do parlamentu. Článok 149 zmluvy dáva možnosť parlamentu e, v takomto prípade sa obrátiť na komisiu, ale občan môže ísť ešte do Solvitu alebo k ombudsmanovi aby tu predložil svoje sťažnosti, ale je to veľmi zložité. Občan, ktorý sa sťažuje alebo chce sťažovať, nevie presne, kam má ísť, aby získal pomoc. A preto ja za petičný výbor vyzývam k lepšej spolupráci medzi jednotlivými inštitúciami, aby občania presne vedeli, kam majú ísť a kde nájdú pomoc. Ďakujem veľmi pekne, pán Busitil. A teraz a chcem sa vám poďakovať aj za to, že ste boli struční. A teraz by som chcel prejsť cez e, zoznam rečníkov za jednotlivé parlamentné skupiny. Najprv pani Rojtová, ktorá bude hovoriť v mene EPP. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia, pani komisári. Internetová služba Solvit funguje už 8 rokov a dokázala úspešne vyriešiť 83 sťažností občanov a podnikov vyvolaných nesprávnou aplikáciou európskeho práva v členských štátoch. Lehota bola zvyčajne 10 dní. Neformálne riešenia Solvitu zabránili ručným sporom a škodám vo výške 32 miliónov eur. Problém, ktoré naši správy odhalujú, má tri roviny. Poprvé je to liknavosť členských štátov pri implementácii európskeho práva do národnej praxe a to manko je 100%, ktoré nemajú dopad na vnútorný trh. Je to malé percento, ale je to dôležité a súčasne je to veľmi zlé využívanie praktického nástroja Solvit. V Českej republike je dobre odborne vedený, ale len 7% registrovaných podnikateľov vie o tejto službe. A vo Francii je to ešte horšie. Solvita má na starosti jeden stážista. Som veľmi rada, že náš výbor podporil aj naše návrhy ako tieňovej spravodajkyne, napríklad opatrenia na podporenie odbornej administratívnej kapacity Solvitu v členských štátoch, ale najmä ide o propagáciu, jej propagáciu v rádach podnikateľov, extrapatriotov, rôznych parlamentov a podobne. upozorňuje, že je potrebné, aby sa Solvet prepojil s jednotlivými s jednotnými kontaktnými miestami a poradenskými službami komisie. A tiež je dôležité, aby komisia zabezpečila včasné informovanie o riešených problémoch solvitu, vo všet, e, e, ktoré pro, rieši solvit vo všetkých krajinách. Tieto veci by sa mali uvádzať vo výročných správach komisie a takto by sme mali zlepšiť aj využiteľnosť solvitu. Teším sa, že náš výbor v celom politickom spektre podporil tieto tri správy v širokom rozsahu a ja som e, presvedčená, že takto podpore bude aj pokračovať. Ďakujem spravodajcom za odvedenú prácu. Ďakujem. Ďakujem pani Rojtovej a Teraz za socialistov a demokratov dve minúty pani Gebhardt. Milí kolegovia, milé kolegyne, vážení páni komisári, dnes ide o vnútorný trh ochranu spotrebiteľa mobilitu v Európskej únii. O to ide, keď hovoríme o týchto troch nástrojoch. A chcela by som práve o tomto hovoriť. aby sa tieto tri témy zlúčili, eh, a ak by sa zlúčili, je to veľká výhra pre eh, ekonomiku zamestnávateľov, zamestnancov a spotrebiteľov, pretože títo nie sú v protiklade. Títo sa musia spolu zlúčiť a o to ide a takto by sme mali vykročiť do budúcnosti. Preto je dobré, že tu máme túto spoločnú debatu dnes. Aby sme to ale dosiahli, musíme podľa mňa naplniť tri politické zásady. Poprvé, a to komisár Barnier už veľmi dobre povedal, Ide o to, aby sme zabezpečili, že ochranárstvo, ktoré ešte stále vidíme v členských štátoch, v, u národných vlád prekonáme. To je niečo, čo naozaj potrebujeme. Je to na programe dňa. Druhá politická zásada, vážené kolegyne a kolegovia, je, že súčasne chránime práva spotrebiteľov a zamestnancov a zamestnávateľov na vysokej úrovni. Vnútorný trh neznamená zrušenie práv, dereguláciu, ale znamená, že zabezpečíme tieto práva na veľmi vysokej úrovni. A preto, milé kolegyne a kolegovia, je tu jeden e, bod, ktorý nepovažujeme v práci pani Thun and Hohenstein a to je ten ukazovateľ alebo test vnútorného trhu. To je naozaj zlý pojem, zlý výraz, pretože to by znamenalo, že to ukazuje, ako funguje trh, ale o to nejde. Nie, my sa musíme pýtať, aký dopad má EU, e, legislatíva EÚ na práva zamestnancov a zamestnávateľov, spotrebiteľov a preto nepoužívajme tento výraz, tento pojem. Je to nesprávny výraz pojem. A po tretie, potrebujeme dobrú vykonateľnosť práv na európskej úrovni a zákonov a preto potrebujeme systém kolektívneho charakteru, kolektívnych e, aby ten, táto časť vnútorného trhu nebola osamotená, aby ľudia mohli presadiť svoje práva. Ďakujem veľmi pekne, pani e, Geberhardt. A teraz pán Rochefort za ALDE. Dve minúty. Ďakujem. Ďakujem, pán predsedajúci, milé kolegyne, milí kolegovia. Po, dovolte mi najskôr povedať, že som veľmi spokojný s tým, že je tu rozpráva o vnútornom trhu a o ochrane o spotrebiteľa a že je prioritná rozpráva dnes ráno. V kontexte ekonomickej krízy je vnútorný trh samozrejme e, našim ESOM. Mali by sme to naozaj využívať. Máte pravdu, pán Barnie. A samozrejme, spotreba je najdôležitejším motorom, najmä krátkodobým, a ten musíme podporovať. Akákoľvek je spotreba, spotreba musí byť e, orientovaná na budúcnosť, musí byť trvalo udržateľná a zodpovedná ktorej nejde iba o zlacnené produkty a o ich odbyt, ale E, takéto produkty sú často samozrejme priemernej kvality a často sú systematicky vyrábané mimo EÚ. Musíme zistiť, e, ktorý, ktorý, ktoré obete sú to tí, tí najzraniteľnejší spotrebitelia. Musíme vytvoriť novú dôveru e, spotrebiteľov aj podnikov vo vnútorný trh, najmä pokiaľ ide o oblasť distribúcie. Musíme posilniť a rozvíjať vnútorný trh našej EÚ na adresu komisie by som chcel povedať, že áno, pán Dali, budeme vás podporovať, ale sme aj znepokojení, pretože sú tu aj rizika, pokiaľ ide o prerozdelenie právomocí medzi vami. Bojíme sa, že vaše zodpovednosti budú fragmentované. Budeme naozaj pozorne sledovať, či budete koherentne spolupracovať medzi sebou. Chceme, aby záujmy spotrebitelia boli reálne zohľadňované vo všetkých politikách EÚ, tak aby to bolo v duchu Lisabonskej zmluvy. Uvediem eh, jeden príklad E, ktorý musí spôsobovať obavy aj pani Redingovej, nie iba vám. Máme tu zelenú knihu o hromadných žalobách a čakáme na výsledky. Tak ako ste povedali, pán Dali, chcem sa spýtať, či už máte časový harmonogram k tejto téme. A takisto očakávame od vás, že predložíte špecifickú novú európsku formu takýchto hromadných nápravných prostriedkov, aby sme sa vyhli tým e, extrémom, ktoré existujú v americkom systéme, tým negatívam, a tak aby tieto veci slúžili naozaj záujmom všetkých. E, gratulujem pani Head, vytvorila veľmi kompletnú správu a chcem zdôrazniť jeden bod v jej správe. Hovorí o vzdelávaní spotrebiteľov. To je naozaj nevyhnutné. Musí to prebiehať e, počas celého života. Nie je to iba otázka mladých a ľudí, mladých ľudí a detí. Musí sa to diať počas celého života, pretože produkty sú stále komplikovanejšie, sofistikovanejšie. Prepačte, nekontroloval som si čas, nechcem nikoho blokovať, ale už ste mali 2 minúty 50, takže už končím. Na záver by som chcel povedať, že indikátory hodnotiacej tabuľky je to veľmi dobrá vec, sú to ekonomické štatistiky, ale to nenahradí politickú vôľu, ktorá musí byť e, tým skutočným motorom našej činnosti. Ďakujem. Pán e, Vidím, že tu došlo k nejakým poruchám tak teraz za zelených pani Hajderle. Ďakujem veľmi pekne. Chcem pokračovať v tom, čo povedal pán Barnie na začiatku, a to je vysoká hodnota vnútorného trhu v tejto kríze. Znovu sa jasne ukázala, ale vnútorný trh predpokladá aj to, že občania majú dôveru v tento vnútorný trh, len potom správne funguje. A tu vidíme, že tu sú nedostatky na mnohých úrovniach. Práve poslanci to vidia pri diskusiách doma, že je tu tá obava z vnútorného trhu, ktorá existuje medzi občanmi a témy ako ochranárstvo sú preto priťažlivé, že sa pociťujú nielen vo vnútri vlády, ale podporujú ich aj mnohí občania. A preto my v parlamente sa musíme postarať o to, aby bola väčšia dôvera vo vnútorný trh. A pre, v tomto smere predstavuje spotrebiteľská politika ústredný prvok. Spotrebitelia potrebujú ochranu na vysokej úrovni a otázka je, že či sa takto posilní dôvera občanov vo vnútorný trh. A ja si myslím, že tu práve musíme ešte popracovať. Vítam, že vy ako komisári tu dnes vystupujete spolu. Ako viete, naša politická skupina tiež kritizuje, že to nie je len práca pre jedného zodpovedného komisára, že nie je len jeden komisár zodpovedný za spotrebnú politiku. Signál komisárky Kuniva bol veľmi pozitívny a mňa naozaj teší, že ste ochotní spolupracovať v tejto oblasti. My sme sa obávali, že rozdelenie práce medzi rôznych komisárov bude znamenať zníženie významu ochrany spotrebiteľov a teší ma, keď vidím, že budete spolupracovať, pretože sú pred nami ešte dôležité otázky, napríklad téma hromadných žalvob, e, spoločných žalvob, to ešte stále nie je prediskutované, ešte stále je to otvorené, je to dôležité a potrebujeme to preto, aby nám občania dôverovali. Potrebujeme viac nástrojov, ktoré ukážu, že, obč- že občania, spotrebitelia sú chránení na vnútornom trhu. Solvit je preto dôležitý nástroj a preto podporujeme úplne správu pána Busitila a Solvit zvyšuje dôveru vo vnútorný trh, rozširuje znalosti o vnútornom trhu a my vidíme, že to sú práve tie oblasti, kde úrady a orgány členských štátov majú ešte nedostatky a preto to Solvit vhodne doplňa. Ja som spravodajkyňa za rozpočet na tento rok a môžem pána Daliho ubezpečiť, že pokiaľ ide o spotrebiteľskú politiku, budeme dbať na to, aby tam bol dostatok finančných prostriedok. V našom rozpočtom výbore sme sa už touto témou zaoberali a zdôrazňovali sme, že chceme, aby bol dostatok prostriedkov na to, aby sme mohli úspešne pracovať v tejto oblasti. Preto môžete počítať s našou podporou. Celkové teda, aby som to povedala, myslím si, že tieto tri správy sú veľmi dobrý signál dôležitý určitý signál, podporujeme ich. Je tu jedna vec, ktorú tiež kritizujeme a to je kontrola vnútorného trhu. To považujeme za troška jednostranné. Keď totiž preskúmame smernice, tak ich treba overovať z rôznych hľadisk. Aj udržateľnosť tu eh, hrá dôležitú úlohu. Sociálne otázky sú dôležité. Netreba skúmať len vnútorný trh, ale ak, tak potom v celkovom rozsahu a potom aj otázka subsidiárnosti by nemala chýbať v tomto kontexte a preto spovažujeme jednostranné spomenutie kontroly vnútorného trhu za polutovania hodné, ale celkové podporujeme spravodajkyňu e, v jej úsilí a práci a schválime túto správu. Ďakujem. Ďakujem pani Rujle. A teraz v mene ECR dávam slovo panu Bielanovi. Dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. E, proces vypracovania a budovania jednotného trhu vychádza zo štyroch zásad, štyroch slobod a vidíme, že je ešte stále neúplný, najmä pokiaľ ide o štvrtú slobodu a to je voľný pohyb osôb. Tu máme pred sebou ešte veľa práce. Je to veľmi dôležité vzhľadom na ekonomické ku krízu, ekonomické spomalenie, ktoré prežívame na našom kontinente. Mali by sme hovoriť o výhodách spoločného vnútorného trhu s tou nádejou, že potom získame e, politickú vôľu a ochotu. Gratujem, gratulujem predsedovi parlamentu za to, že túto tému zvolil za tému prioritnej debaty Gratulujem Malcolmovi Harborovi za e, účinné úsilie, ktoré vyvinul výbor pre vývoj, vnútorný trh, aby sa dosiahol tento výsledok. Gratulujem aj trom spravodajcom. Ale všímam si tu určitú absurdnosť. Debatovali sme o správy pani Tún und Hohenstein je to vynikujúca správa o vnútornom trhu a jeho hodnotiacej tabulke, ale je to správa o roku 2008, ale medzi tým komisia vydala už hodnotiacu tabulku za rok 2009. A to je ďalší argument preto, aby komisia v budúcnosti vydávala všetky dvo- štyri dôležité hodnotiace tabulky vnútorného trhu naraz hodnotiaca tabulko vnútorného trhu ochrany spotrebiteľov, solvit a e, občanov sa týkajú tých istých vecí a preto by mali vychádzať naraz. Podporujem závery pani Thun and Hohenstein, aby sa každoročne konalo e, e, fórum vnútorného trhu a okrem toho by sme mali mať aj povinný test vnútorného trhu pri každom návrhu Európskej komisie v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne a teraz 4,5 minúty za GuNGL e Najprv bude hovoriť náš e, kolega Trianta Filidis. Pán predseda, v Lisabonskej je zmluve sa to o, takto potvrdzuje, ale tiež e, som to počul v slovách komisie, že o, e, politická ochrana spotrebiteľa, respektíve e, ochrana spotrebiteľov ako takých je veľmi dôležitá a je potrebné postarať sa o taký trh, v ktorom sa spotrebitelia môžu bezpečne pohybovať. Spotrebitelia ako náhle nadobudnú E, pocit, e, že e, trhu môžu podporovať, že sa podporuje cezhraničný obchod. Potom to určite bude mať dopad na ekonomiku. Určite potom budú aj ceny lepšie. Trhy musia byť flexibilné, je to predpoklad pre konkurencieschopnosť a pre lepší život našich obyvateľov. Ekonomická kríza nám ukazuje, že teraz sa musíme pohybovať trochu inak. Treba e, vychádzať z podmienok, ktoré panujú v tom ktorom štáte. Nemôžeme na všetko nazerať len z aspektu tú hospodárskej e, súťaže, pretože táto nie je e, identická s tým, o čo má záujem spotrebiteľ Videli sme, že v minulosti tomu tak bolo. Je potrebné kontrolovať cenu základných eh, tovarov, eh, pretože nám ide najmä o ľudí s nízkymi eh, zárobkami. Politika, ktorá môže posilniť ochranu spotrebiteľa, je politika, ktorej centrom bude občan a jeho blahobyt a nie posilnenie konkurencieschopnosti. Takže keď teraz e, máme taký barometer e, vnútorného trhu, e, kde môžeme zistiť, ako spokojní sú spotrebitelia. Potom je to v poriadku. Áno, môžeme byť spokojní, že takéto niečo existuje, ale nemôžeme na druhej strane stratiť z očí cieľ, o ktorý nám ide. Ide nám o to, aby sme mali trh, ktorého centrom bude človek a jeho blahobyt. Pán predseda, ak teraz máme takýto barometer e, spotrebiteľskej spokojnosti, potom je to e, dobrá vec na meranie spokojnosti obyvateľov za určité obdobie. Nejde tu o to, e, že blahobyt sa posilní jednoducho tým, že máme takýto barometer. Keď e, sa robí hodnotenie spokojnosti e, spotrebiteľov, e, potom treba mať k dispozícii merateľné ciele. Musíme mať stanovené merateľné ciele, takže musíme sa snažiť o to, aby boli prijaté opatrenia zamerané proti špekuláciám. Ďakujem. Gracias, colega. Na 1,5 minúty teraz dostane slovo pán Rossi v mene EFT. Ďakujem, pán predseda. Dnes hovoríme o troch správach, v ktorých ide o ochranu spotrebiteľa. Už vo výbore sme sa vyjadrili za tieto správy a v plene budeme hlasovať za sme na strane občanov. Ide o to, aby mali e, tiež možnosť e, e, rozhodovať. Prednedávnom bol vydaný, bol vydaný rozsudok Európskeho súdneho dvora v súvislosti s krížmi na školách v Taliansku. A je jednoducho skutočnosťou, e, že e, stále viac e, migrantov prichádza do Talianska. Takéto niečo ako barometer je veľmi dôležité pre európskych obyvateľov, pre obyvateľov, ktorí každý deň majú dočinenia s nedostatkami vnútorného trhu. V roku 2007 bol menovaný komisár pre vnútorný trh a teraz je potrebné zharmonizovať kontrolné inštitúcie v členských štátoch, a to aj e, voči tretím e, štátom. Správa pani von Thunund Hohenstein hovorí aj o tom, že komisia e, má byť zodpovedná v správe pána Puša. Ide o sieť Solvit, ide o lepšiu podporu podnikov pri presadzovaní práva práve ak ide o sporové e, záležitosti. Určite každý si všimol, že táto sieť má ešte svoje nedostatky. Občania musia byť lepšie informovaní, pretože mnohí vôbec nevedia, že Solvit existuje, takže do centra pozornosti musíme dať občana. Ďakujem, pán kolega. A na záver pani Angelika Vertman za nezaradených. Ďakujem, pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Solvit môže ma má prispieť podstatným príspevkom k väčšej transparentnosti a k presadzovaniu práva občanov na vnútornom trhu. V centre siete Solvit je pragmatický prístup, ktorý občanom a podnikom je veľmi napomocné, pomáha im. Správa z 2009 však ukazuje, že takmer 40 dotazov občanov sa týka ustanovení o pobyte v e, susednej krajine. A tu vyvstáva otázka, e, či e, vykonávanie práv na pobyt je transparentné alebo zatiaľ ešte nedostatočne transparentné. Ďakujem a teraz prejdeme k rečníkom hovoriacim vo vlastnom mene. Najprv má slovo na dve minúty pán Moty. Grazie. Ďakujem, pán predseda. Milé kolegyne, milí kolegovia, dnes hlasujeme o iniciatívnej správe o ochrane spotrebiteľov. Je to veľmi dôležitý nástroj a chcem e, zagratulovať e, pani spravodajkyni Heda a ostatným spravodajcom, e, pretože sme skutočne mm, výborne spolupracovali. V mnohých bodoch sa nám podarilo dohodnúť sa. Samozrejme sú tu ešte body, mm, na ktorých môžeme ďalej pracovať. Teraz prejdem k hodnoteniu spokojnosti spotrebiteľov v európskom eh, rámci. Myslím si, že to je veľmi dobrý návrh komisie, ale zatiaľ ešte nemáme homogénne údaje. Ak by sme my boli podnikom, potom by sme vlastne eh, hodnotili budúcnosť podniku na základe nepresných údajov a to by eh, mohlo byť veľmi zle. Takže v budúcnosti by som si želal mať dobré údaje, aby sme mohli príjmať dobré rozhodnutia. Samozrejme, spotrebitelia majú v tomto smere veľmi dôležitú úlohu, ale potrebujeme eh, si uvedomiť, že európsky spotrebitelia nie sú len spotrebitelia, ale sú to aj zamestnanci podnikov operujúcich na európskej úrovni, takže musíme zohľadniť vo väčšej miere e, rovnováhu medzi tými, ktorí e, vytvárajú, poskytujú e, služby a medzi tými, ktorí ich spotrebovávajú. Na to musíme stavať spotrebiteľ, ktorý je dobre informovaný, ktorý je slobodný, je dôležitý a preto je treba mm, dostatok informácií, ale mali by sme urobiť čo to aj v školách, pretože nemôžeme sa my pasovať do eh, roli eh, spotrebiteľa. Má slobodu voľby. Rodičia by mali v tejto oblasti eh, byť aktívni, mali by vychovávať k správnemu konzumu, najmä čo sa týka malých detí. Čo sa týka dospelých, Niekedy je trochu komplikované pre spotrebiteľa, eh, aby sa domohol svojej pravdy na súde, takže by bolo dobré mať tu aj zmierovacie možnosti a možno práve v krízových obdobiach by eh, sme sa mali postarať o to, aby celý aparát fungoval lepšie. Je to možno lepšie, než zvyšovať neustále aparát zmierovacích sudcov. Na záver niekoľko slov k službám poskytovaným verejným, verejnou správou. Je mi ľúto, že táto problematika tu nebola zohľadná zohľadnená, pretože aj oni a komúny sú e, veľmi dôležitým zdrojom pre spotrebiteľov. V tejto oblasti by sme v budúcnosti toho mali urobiť viac, pretože spotrebiteľa treba chrániť aj e, v rámci týchto služieb. Ďakujem pán Moty a na dve minúty má e, slovo kolega Hoang Nok. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predsedajúci. Pani predsednička, ďakujem pani Tún za e, kvalitnú vynikajúcu správu. Ako tieňový spravodajca za ECD som veľmi, za SAD som veľmi rád, že v konečnej správe sú určité myšlienky, nápady a návrhy. V prvom rade ide v rám, o to, aby v rámci realizácie hodnotiacej tabuľky bol prístup kvalitatívny, aby sa kontrolovala transpozícia. Nepodceňujeme užitočnosť čísel a ukazovanie na tých horších žiakov EÚ, ale komisia by mala byť ctižiadostivejšia a Mala by z tejto tabuľky urobiť e, nástroj, vďaka ktorému pochopíme, aké sú ťažkosti, ktorým čelia členské štáty pri transpozícii. Vieme, že ťažkosti s transpozíciou nie sú zapričinené vždy lenivosťou členských štátov, ale aj nedostatočnou kvalitou európskej legislatívy. Ďalšia vec je dôležité, aby počas celej transpozície bol posilnený dialog medzi komisiou a členskými štátmi. Čím viac výmien informácií sa uskutoční v predstihu, tým e, menšie bude riziko nesprávnej transpozície alebo netranspozície. Táto správa sa sústreďuje takisto ešte na jeden bod, jeden problém, odsek 10, ktorý pôvodne v návrhu správy pani Tun nebol. Tento odsek navrhuje e, vytvoriť test kompatibility s vnútorným trhom pre všetky nové legislatívne návrhy. My sme proti tomuto jednoznačne, pretože takýto test je podľa nás neužitočný a takisto by mohol byť nebezpečný. Skúmali by sme pardon, už sme skúmali v rámci dopadových štúdí Európskej komisie existujúce prekážky pri príležitosti každého nového legislatívneho návrhu a my nechceme, aby takýto test vnútorného trhu bol používaný ako zámienka aby sa mohli spochybňovať nejaké výdobytky, či už sociálne alebo ekologické. Toto nemôžeme akceptovať. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán kolega. 1,5 minúty, pán Kreutzmann. Pán predseda, pani komisári Barnier a Dali, skutočnosť, že dnes e, sa zaoberáme tromi iniciatívnymi správami týkajúcimi sa ochrany spotrebiteľa. Ukazuje, že v týchto oblastiach ešte je treba veľa urobiť. Určite členské štáty e, sa zlepšili v rámci transponovaní smernice o vnútornom trhu. Každopádne sedem členských štátov cieľ nedosiahla síce e, zvrátiť deficit transponovania smernice o vnútornom trhu a dosiahnuť 1%. E, problém je v aplikácii aplikácii e, komunitárneho práva. 18 e, mesiacov je vlastne e, čas, kým sa občan dopracuje k rozsudku Európskeho súdneho dvora. To nie je akceptovateľné. Tento deficit vedie k problémom obyvateľov malých a stredných podnikov, ktoré sa spoliehajú na harmonizované pravidlá, ale potom zrazu nečakane e, sa dostanú do stretu s e, byrokratickými e, postupmi a problémami, keď pracujú cez hranične. Čiže z tohto dôvodov by mal byť lepšie vypracovaný SOVID. Je to online sieť, slúžiaca na riešenie problémov a má umožniť spoluprácu členských štátov poukazovať na problémy, ktoré vznikajú v rámci jednotlivých inštitúcií chybných správnym transponovaním komunitárneho práva. Všetci e, musia e, disponovať dobrým e, a kvalitne vzdelaným personálom správajúcim Solvit Požadujeme, aby Solvit e, sa stal známejším v členských e, štátoch, aby bola e, robená reklama pre Solvit, aby tak bol uľahčený život občanom a podnikom. Tu napríklad by mohli poslúžiť spolky a ich informačné kampane, rovnako tak ako aj jasný, prehľadný informačný portál, ktorý by všetkým eh, pomohol lepšie sa zorientovať. Ďakujem kolega Kreutzmann. Na jednu a pol minútu má slovo pán Harbour. Pán predseda, ako eh, predseda výboru pre ochranu spotrebiteľa som veľmi rád, že môžem povedať, že Veľmi oceňujeme, že komisári Barnie a Dali dnes e, prišli, už to povedali niektorí kolegovia a chceme takisto povedať, že toto je vý, výborná príležitosť pre parlament. Máme výbor, ktoré, ktorý e, predložil tri iniciatívne správy, ktoré sa sústredia na implementáciu kľúčovej legislatívy. Tak ako povedal pán Barnie, časťou vášho úspechu nebude e, iba samotný legislatívny návrh, ale aj spôsob, ako funguje. Myslím si, že je dôležitý, dôležité to, aby všetky výbory parlamentu do toho boli zapojené. Chcem sa poďakovať všetkým koordinátorom vo výbore, ktorí spolupracovali so mnou, aby sme zapojili aj národné parlamenty do fór národných parlamentov. Dúfam, tak ako ste povedali, obaja páni komisári, že sa vytvorí široké fórum pre e, vnútorný trh, tak aby sa z toho e, stal v parlamente, e, stalo v parlamente každoročné podujatie. Je to veľmi dôležitá téma. Keď sa pozrieme na návrh EU 2020, Vnútorný trh e, je teraz obmedzený na jeden odsek, ktorý je akoby vytrhnutý z kontextu. Všetci moji kolegovia hovoria, že je to neakceptovateľné. Iniciatíva EÚ 2020 vyzýva členské štáty, aby prispeli, a my sme si vypočuli od spravodajcov, ktorým ďakujem za ich správy, že je faktom, že členské štáty musia samozrejme prispieť k završeniu vnútorného trhu. Tuto musí byť vlajková iniciatíva. Nemôže to byť obmedzené tak, ako je to v iniciatívach 2020. Ja dúfam, že vy nám pomôžete to zabezpečiť, aby sa to realizovalo v následujúcich týždňoch. Un minuto y medio, un minuto para el señor Trevor Ďakujem, pán Coleman, jedna minúta. The first note of dissension this morning. These reports Ďakujem. E, podporujem tieto správy a implementáciu komunitárneho práva a monitorovanie integračného procesu trhov, o ktorom sme už podali správu vo výročnej správe. Jednom, jedným z hlavných odporúčaní je vytvorenie hodnotiacej tabuľky pre spotrebiteľské trhy, ktoré sa bude týkať napríklad spokojnosti, e, zmeny dodávateľa cien, dlhodobých indikátorov a tak ďalej. Komisia chce zrealizovať hĺbkovú analýzu všetkých tzv. problematických sektorov, ktoré sú identifikované v hodnotiacej tabuľke. Toto je byrokratický spôsob zasahovania, regulovania a v Británii to bude mať negatívne dopady na e, maloobchodný rybársky priemysel. Zase je cieľom e, malý podnikateľ, ktorý je znevýhodňovaný byrokraciou a nadmernou reguláciou. Jedným zo zámerov tohto návrhu je, toto je samozrejme zasa iba riešenie EÚ, ktoré hľadá problém. Ďakujem, pán Schwab. Mikrofono, por favor kommissare ich möchte mich äh, ausdrücklich an das anschließen Páni komisári, chcem sa pripojiť k tomu, čo už povedali kolegovia a kolegyne, s výnimkou toho posledného príspevku a chcem pristúpiť k tým najdôležitejším bodom. E, správa pani thun je veľmi vydarený príklad toho, ako my, ako parlament, môžeme dokázať, že nám naozaj ide o to, aby sa zrealizovalo to, čo sme e, schválili spolu s radou. Implementácia je úlohou členských štátov a preto my ako parlament musíme v nasledujúcich rokoch v spolupráci s komisiou dbať viac na to, aby sa tá implementácia darila. Druhá vec, ktorú dokazuje táto správa, je, že prerozdelenie, tak ako to chcú sociali, socialisti, čiže ochrana pracovníkov, spotrebiteľov, a tak ďalej, že za to budeme e, zodpovednými ako parlament a za vnútorný trh e, bude zodpovedná komisia. To nebude fungovať. V teste teda ide o to, aby sme zistili, aké sú prvky vnútorného trhu, ktoré potrebujú podniky a ktoré potrebujú spotrebitelia. A tieto prvky by sme mali zlúčiť a podporovať. Nechceme ničiť práva zamestnancov, ale chceme, aby tí zamestnanci naozaj si mohli aj kúpiť výrobky, ktoré oceňujú. Sociálne štruktúry v členských štátoch nemôžeme ohrozovať. Chceme, aby tieto sociálne štruktúry e, sa orientovali na budúcnosť a na to musíme my ako parlament spolu s komisiou situáciu zvážiť. Nemôže to byť tak, že komisia bude e, riešiť iba ťažkosti a parlament bude slubovať iba tie dobré, príjemné veci. Druhá správa, správa pani Head, tak ako e, ostatné správy perfektne doplnila tú prvú správu, Ochrana spotrebiteľa je takisto dôležitá ako e, ochrana podnikateľov a podnikania. Toto je úloha do budúcnosti a to sa nám podarí iba vtedy, kolegyne, kolegovia, keď budeme stavať na prvé miesto dlhodobé ciele vnútorného e, trhu, ak e, ukončíme rozdrobenie jednotlivých úloh medzi službami komisie to sme zanedbali v posledných rokoch. Som e, veľmi rád, páni komisári, že ste prišli dnes medzi nás a že e, si vezmete od nás tento signál do komisie. Ďakujem. Ďakujem a teraz zostáva slovo pani Katarín Stila. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem komisárom aj spravodajcom. Ja som bola tieňovou spravodajkyňou pre Solvit a preto sa chcem zamerať na túto tému za sociálnu skupinu. Solvit je vynikajúci nástroj, je zameraný na občanov a snaží sa prekonať bariéry a problémy, ktoré vyvoláva EÚ a vyriešiť problém do 10 týždňov. Ja viem, že niektorí ľudia hovoria, že ja som z vlády a mám pomôcť, ale Solvit funguje v 27 štátoch, ktoré sa snažia a snaží sa pomôcť ľuďom. Ja sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí pracujú v centrách Solvitov v členských štátoch. Ja viem, aký je tým, ktorý ho prevádzkuje v Spojenom kráľovstve Naša práca je naozaj príkladom osvedčenej praxe, dobrým modelom, ktorý pomáha podnikom ako aj jednotlivcom pri riešení problémov a pomáha im prekonávať tie problémy, ktoré vyvoláva implementácia legislatíve. Dôležité je, aby boli centra primerane personálne vybavené. Komisár Barny spomenul toto v komore Solvitu, aj vy ste tam boli a spovedali ste, že osoby, ktoré prevádzkujú E, Solvit napríklad vo Francúzsku je len nejaký stážista a členovia, ktorí si to vypočuli, boli šokovaní, že u vás vo vašej vlasti, odkiaľ pochádzate, to takto vyzerá. Je veľmi dôležité, aby boli centra Solvitu primerane personálne vybavené, pretože majú veľmi dôležitú úlohu a je dôležité, aby legislatíva EÚ pre vnútorný trh bola jednoduchá a ľahko vykladateľná, tak aby spotrebitelia mali osov z najvyššej kvality a najvhod, najvýhodnejšej ceny? Prečo sa zaoberáme, prečo nemáme e, reklamu na Solvit v parlamente, v našich kanceláriách, pracovniach. Čo robíme preto, aby sme informovali národných partnerov, národných politikov o Solvite a výhodách, ktoré prináša? Musíme to robiť, pretože my zastupujeme ľudí. Ďakujem veľmi pekne, pani Stýler. A ter, za jeden, a teraz za minút, na minútu a pol pán Lokerat Morten. Ďakujem veľmi pekne. Ja som tieňový spravodajca pre hodnotiacu tabulku pre vnútorný trh a preto sa na to zamerám. Dnes máme radostný deň, pretože všetci súhlasíme s tým, že hodnotiace tabulky fungujú dobre, stabilne a ja si myslím, že sa zhodneme aj v tom, že by sme mali urobiť viac na ich propagáciu. Taktiež som si všimol, že socialisti si uvedomili, že nie je dobre hlasovať proti tomu, i keď tu hovoríme neustále o tom teste vnútorného trhu a podobne, ja za liberálo môžem povedať, že my podporujeme tento návrh a jednoducho máme problém pochopiť, prečo tu zazneli argumenty proti tomu. Ale určite neskôr sa budeme môcť k tomuto ešte vrátiť. Ja chcem vo všeobecnosti povedať, že som veľmi spokojný že máme plnú podporu týchto návrhov. Je tu niekoľko vecí, bodov, o ktorých by som chcel hovoriť Poprvé sa nám podarilo zamerať správy na potrebu väčších právomocí, ktoré majú dostať národné, regionálne a lokálne správy v členských štátoch pretože problém nie je tak s hodnotiacimi tabulkami, ako s tým, že chýbajú právomoci ktoré by umožnili správne fungovanie a preto sa teším, že sa to rieši. Taktiež sme hovorili o vykonávaní, presadzovaní. Mnohí ľudia tu chvália z centra Solvitu. Predchádzajúca rečnička hovorila, že by bolo dobre mať Solvit aj v parlamente, ale ja myslím, že najväčší problém Solvitu je, že nikto o ňom presne nevie. Takže mali by sme sa na to zamerať, robiť ešte viac, ako robíme teraz. A posledná vec, o ktorej by som chcela ešte hovoriť, je to, že správy spomínajú snahu o mediáciu áno, naozaj treba venovať veľkú pozornosť Solvitu aj v tomto kontexte, Takže v mene mojej skupiny som veľmi rád, že vidím takúto širokú podporu pre túto iniciatívu a komisia môže s nami počítať. Teraz jedna minúta. Pán Kožušník. Pán predseda, dámy a páni. Chcel by som na začiatok povedať niečo, čo tu nezaznelo, a to je poďakovať sa pani komisárke Kuneve a som rád, že tu dnes sedia obidvaja komisári, pán Dali aj pán Barnier, ktorý ešte predtým, než sa stal komisárom, bol v našom výbore. Ja som sa stretával s kolegami, ktorí pracujú na Solvite v Českej republike a musím povedať, že je to veľmi dobrý nástroj pre vnútorný trh, ale treba si uvedomiť, že jednotlivé krajiny k nemu pristupujú rozdielne. Isté je tam aj cezhraničný prvok a ja verím, že E, naši komisári prispejú k vytváraniu cezhraničného spotrebiteľského trhu a odburávaniu prekážok bariér, tak aby sme dosiahli úplnú harmonizáciu spotrebiteľského trhu. Ja si myslím, že otvorenie cezhraničného trhu prinesie väčšiu konkurenciu a poslúži ako účinný nástroj v boji proti hospodárskej kríze, v ktorej sa dnes nachádzame. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz prosím Pán Otmar Karas, dámy a páni, pani komisári. Ak by sme sa chytili tých myšlienok komisára Barniera, ktoré tu zazneli a keby sme zobrali vážne našu úlohu spraviť z vnútorného trhu našho priateľa, museli by sme z vnútorného trhu spraviť domáci trh a keď urobíme z neho domáci trh, tak sa stane životným priestorom občanov Európy. My sme predsa Európa, je to životný priestor, ale nie je domovina, nie je vlast. Vnútorný trh ešte nie je dobudovaný. Je v ňom ešte mnoho skrytého. Komisia musí poukázať na všetky prekážky a navrhnúť opatrenia na ich odstránenie. Euro a vnútorný trh sú naše najúspešnejšie odpovede na výzvy globalizácie, či smerom dnu alebo von silné stránky vnútorného trhu sú kvalifikáciou, sú kvalifikácie občanov, malé a stredné podniky, ktoré predstavujú 90 našej ekonomiky. Preto máme zákon o malých a stredných podnikoch. Urobme ho symbolom vnútorného trhu. 80 ekonomiky v únie sa financuje cez úvery, len 20 sa financuje cez kapitál a pri novej úprave finančného trhu nesmieme na to zabudnúť. Tretia sila je konkurencieschopnosť a exportná ekonomika. Ale, dámy a páni, sú tu určité napätia, ktoré musíme prekonať. Horizontálnym východiskom je sú aj odvetvové záležitosti. Štyri slobody kontra rôzne sociálne reality kompetencie v oblasti daní, sociálnej oblasti a vzdelávania, ktoré nie sú transponované tak, aby vytvorili udržateľné sociálne hospodárstvo. Potrebujeme jedno miesto, kde budú všetky informácie pre podnikateľov a spotrebiteľov Fórum vnútorného trhu môže predstaviť fórum, kde sa o týchto témach dá každý rok o týchto témach diskutovať na to, aby sa vnútorný trh stal domovským trhom všetkých občanov a občaniek. Ďakujem, pán Karas. A teraz jedna minúta Bernadette Verneau. Pán predsedajúci, páni komisári, kolegyne, kolegovia, som veľmi rada, že pri príležitosti prioritnej rozpravy môžeme hovoriť o týchto troch správach, ktoré sa týkajú každodenného života občanov. Ďakujem spravodajcom za ich správu a chcem hovoriť najmä o sieti Solvit. Táto E, sieť existuje už 8 rokov, efektívne vyriešila mnohé problémy a napriek tomu je úplne neznáma. Veľakrát som už e, posielala určitých ľudí do Solvitu a títo ľudia ani nevedeli o tom, že existuje a nevedeli, že Európa takto chráni práva občanov. Som veľmi rada, že je tu pán Barnie. Chápem, že vláda mojej e, krajiny nerobí e, reklamu Solvitu. Je to veľmi delikátna úloha. Tento jediný stážista v roku 2010 je zodpovedný za Solvit vo Francúzsku a Francúzsko pritom e, je na druhom mieste v počte e, prípadov, ktoré sa riešili v roku 2009 a má 60 miliónov obyvateľov. Toto je naozaj polutovania hodná situácia. Ja preto vyzývam komisiu aj členské štáty, aby udelili skutočné ľudské aj finančné zdroje tejto sieti a urobili veľkú informačnú kampaň, najmä by sa táto kampaň e, mala zamerať na e, podniky. Ďakujem. Ďakujem. Ole e, Schmidt, 1 minúta a 30 sekúnd. E, Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, chcem sa poďakovať najprv spravodajcom za vynikajúcu prácu. Európsky vnútorný trh je naozaj veľmi dôležitý kritik ako pána Kolmana, ale mm, celkom e, nechápem, pretože e, sa mu vedie celkom dobre európskemu spoločnému e, trhu. Myslím si, že sa musíme zasadiť harmonizáciu na skutočne vysokej úrovni, aby všetci občania mohli požívať výhody celoeurópskeho spoločného trhu. Som presvedčený o tom, že súrne žaloby, e, ktoré boli podané, tiež posilnia e, tento model, ale mm, samozrejme, že nám nejde o dosiahnutie amerického modelu. Som rád, že aj tejto problematike sa pán Dali e, venuje. Vieme, že existuje veľa problémov a preto je dôležité eh, najmä v oblasti eh, služieb sa postarať o vytvorenie skutočného dobrého sektoru eh, služieb, aby Európa mohla poskytovať kvalitné služby. A to nielen na národnej úrovni. Je treba veľa urobiť ešte aj v oblasti poskytovania zdravotníckých služieb. Čakacie lehoty sa musia skrátiť. Je tam ešte veľa neistôt v tejto oblasti. Ja spolieham sa na vás v tomto smere, pán Dali. Ďalšou oblasť oblasťou sú finančné služby. Aj tam je veľa problémov, všetci o nich vieme. Musíme sa postarať o vierhodné riešenia, najmä s ohľadom na turbulencie na finančných trhoch. Vieme, že pán Barnier sa tomu bude venovať, takže dobre vyvážené pravidlá a podávanie žalob sú veľmi dobré pre spotrebiteľa. Ďakujem, pán kolega. A na jednu minútu má slovo pán Kursky. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Je veľmi dobré, že Európsky parlament predložil správu o Solvite, kde sú návrhy pre členské štáty a Európsku komisiu. Ako tieňový spravodajca v mene skupiny ECR som už na úrovni výboru zdôrazňoval, aké dôležité je propagovať Solvit medzi občanmi EÚ, najmä pokiaľ ide o implementáciu práv občanov a podnikateľov. Všetci súhlasíme, myslím, s tým, že Solvit je veľmi dobrou alternatívou, metódou riešenia sporov. Musíme zabezpečiť, aby sa informácie naozaj dostali k občanom a tu je internet kľúčovým nástrojom a preto by bolo dobré, keby Európska komisia sa zariadila podľa návrhu parlamentu a vytvorila spoločnú internetovú stránku pre centra Solvit, eh, ktoré by boli pod uh, názvom solvit.eu. Musíme zabezpečiť, aby národné solvit centrá boli efektívnejšie. Potrebujú viac peňazí aj viac personálu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Teraz pán Nitras, 1,5 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Úprimne ďakujem všetkým trom spravodajcom správy majú dve dôležité črty. Obhajujú vnútorný trh, ale zároveň poukazujú aj na e, slab, slabé stránky vnútorného trhu. Celý Európsky parlament vo všeobecnosti schváľuje tieto správy, dokonca i skeptici vo vzťahu k vnútornému trhu obhajujú vnútorný trh. Toto je pridaná hodnota týchto správ. Ešte nejaké veci k Solvitu. Tak ako povedal pán Kurský, nástroj, ktorý má odstrániť rozdiely, funguje iným spôsobom v rôznych e, krajinách a preto si to bude vyžadovať určitú koordináciu, aby spoločný systém mohol fungovať rovnakým spôsobom v celej EÚ. A podobný aspekt sa týka aj správy Grovky von Thun. Komisia by mala vyvinúť nejaký model tak, aby naša legislatíva nebola v rozpore s vnútorným trhom. Ak vyvinieme takýto mechanizmus, budeme si istí, že vnútorný trh bude dobre fungovať. Ďakujem. Ďakujem. A teraz jedna minúta pre pani Barbaru Weiler. Pán predseda, milé kolegyne, milí kolegovia, vážená komisia, vysok takú hodnotu, ktorú pripisujeme vnútornému trhu a um, ochrane spotrebiteľa, nám uh, ukazuje uh, to, že dnes vôbec vedieme túto, sku- túto diskusiu, že máme tieto tri vynikajúce správy. Chcem pogratulovať kolegom za ich vypracovanie. Rada by som sa sústredila na dva kritické body. Jedným z nich je nasledovný bod. Vychádzame z toho, komisia a aj my v parlamente, že všetko na vnútornom trhu prebieha relatívne harmonicky, že máme dobre informovaných spotrebiteľov a férových ponúkateľov. Áno, je to pravda, ale nie vždy existuje existujú aj nezodpovední ponúkatelia tovarov a služieb, ktorí majú e, na zreteli len krátkodobý zisk a preto potrebujeme posilnenú kontrolu trhu a dohľad nad trhom. Existujú však aj neinformovaní spotrebitelia a teda potrebujeme lepšiu informovanosť. Nepostačuje, že príbalový leták je čitateľný, potrebujeme kontinuálne informácie. Bolo tu povedané, že potrebujeme dôveru, ale dôvera vychádza z poznatkov a v Nemecku, eh, len v Nemecku, každý druhý 14 až 24 ročný vie, čo, eh, eh, čím čo sa chápe pod slovom inflácia. Vôbec nechcem si predstaviť, čo by bola odpoveď, ak by sa ich pýtali na to, či vedia, čo je to deflácia. Čiže potrebujeme aj v školách informovanosť a e, musíme, e, máme tam vždy tento rozpor medzi e, situáciou poskytovateľov a príjemcov služieb. Ďakujem kolegyňa. Na jednu minútu má slovo pán Stolojan. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Jedným zo základných práv európskych občanov je to, že keď si chcú kúpiť nejaký výrobok alebo službu, bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte sa nachádzajú, mali by e, mať rovnaké podmienky, rovnakú cenu, a ak príde k nejakým rozdielom, e, mali by tieto rozdiely byť oprávnené. Myslím si, že by nás viac mali zaujímať problémy v bankovom a finančnom sektore, pretože v dnešnej dobe na spoločnom trhu existujú obrovské rozdiely, pokiaľ ide o bankové a finančné služby a poplatky za tieto služby. Napríklad, ak žijete v Rumunsku, a e, snažíte sa využívať nejakú bankovú službu poskytovanú bankou, ktorá operuje v Rumunsku, aj vo Francúzsku, alebo v Taliansku, Rakúsku, tak potom táto služba bude drahšia v Rumunsku. Poplatok za bankovú službu bude oveľa vyšší v Rumunsku a myslím si, že toto je nespravodlivá situácia a občania majú právo očakávať od európskych inštitúcií, aby do tohto zasahovali aktívnejšie, aby bojovali voči, proti takýmto rozdielom. Opäť hovorím o bankových poplatkoch a nie o bankových sadzbách, úrokových sadzbách. Ďakujem veľmi pekne, pán Stolojan, hovorí predsedajúci. A teraz pán Alan Kelly. <clears throat> Ďakujem kolegovia. Chcem zagratulovať kolegom z IMKO, ktorí pracovali na hodnotiacej tabulke vnútorného trhu. Táto vec je blízka môjmu srdcu, pretože je to veľmi dobrý nástroj, aby sme zistili, ako členské štáty implementujú smernice. Je to blízke môjmu srdcu aj preto, že neustále počúvam o tom, že je príliš veľa regulácie. Najmä sa to hovorí u nás v Írsku Rýchle uvedenie tejto tabuľky vám ukáže, že Írsko malo až 67 pochybení pri implementovaní e, smerníc EÚ, deficit je viac ako 1%. A tu vyvstáva otázka, kto je zodpovedný za nedostatočné uplatňovanie tejto príliš aktívnej regulácie. Čiže je to chyba, je to chyba členských štátov alebo EÚ? Ja si myslím, že skôr členských štátoch. Myslím si, že hodnotiaca tabulka v budúcnosti by sa mala priamo venovať nadmernej regulácii. Myslím si, že to by bol pozitívny prínos. Después del, después del señor Alan Kelly tenemos otro Kelly, pero ahora es el señor Sean Kelly. Teraz ďalší pán Kelly a teraz Sean Kelly. 1,5 minúty. Uh, Najskôr uh, chcem zagratulovať osobe, ktorá vymyslela ten názov Solvit. Je to jasné, prehľadné. V roku 2002 to malo určitý zmysel, keď sa to zriadilo a Solvit exponenciálne rástol každý rok. V roku 2008 počet uh, prípadov zrastol už o 22% a to viedlo k počtu tisíc prípadov. Sú to naozaj e, dôležité štatistiky, ale je tu aj druhá stránka. E, počet dní, ktorý je e, potrebný na vyriešenie prípadov, vzrastol z 53 na 69 dní. Je nedostatok personálu, nedostatok zdrojov, to sa musí riešiť Musia pokračovať školenia e, v súlade s cieľmi celoživotného vzdelávania stratégie 2020. Je potrebné si vymieňať osvedčené postupy a musíme zvážiť, že sú mnohé problémy, ktoré majú lokálnu povahu a možno si vyžadujú lokálne riešenia v úvodnom štádiu. Spotrebitelia musia byť informovaní, musí to fungovať aj online, musí sa vytvoriť väčšia dôvera. Ako povedal aj predrečník, je dôležité, čo sa deje v jednotlivých členských štátoch, ako sa transponuje tá legislatíva EÚ. A ešte by som chcel povedať, že toto je vlastne riešenie EÚ, ktoré e, naozaj úspešne rieši problém. Nie je to tak, ako povedali predrečníci, že EÚ si hľadá umelé problémy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Na jednu minútu má slovo pani Rapty. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som e, sa poďakovať e, spravodajcom a tieňovým spravodajcom. Chcem im gratulovať skutočnosť, že sa im podarilo dohodnúť, má za následok, že som optimistická, čo sa týka vnútorného trhu. Rada by som spomenula dva body. Prvý sa týka správy pani Tun a síce bodu 10. Podľa mňa by bolo najlepšie, čo sa môže stať, keby sme naozaj mohli povedať, že práva, sociálne práva zamestnancov a ochrana životného prostredia nesmú e, byť a nie sú žiadnym, žiadnou prekážkou pre pokroky na vnútornom trhu. E, ďalej, čo sa týka mechanizmu e, Solvit, je to naozaj vynikajúci mechanizmus, ktorý ale musí byť ešte ďalej podporovaný. Rada by som vyvíjala tlak na našu vládu, na grécku vládu, aby v tomto smere niečo urobila, pretože zatiaľ sa tam len dvaja úradníci úradníci zaoberajú solvitom, ale počula som, že vo Francúzsku len jeden stážista, takže aj pán Barnier by mal vyviať tlak na jeho vládu. Ďakujem. Ďakujem, kolegyňa. Rapty skôr, než prejdeme k spontánnym prihláškam do diskusie. Dám slovo na 1,5 minúty eh, pani Krunie. Ďakujem, pán predsedajúci, pani komisári, kolegyne, kolegovia. Nová sieť e, riešenia problémov e, online, ktorá sa týka e, nesprávneho uplatňovania legislatívy. Solvit je veľmi účinný nástroj, ktorý neformálne v priebehu desiatich týždňov umožňuje vyriešiť určité problémy. O objem práce do roku 2008 vstúpol o 22 i keď počet vyriešených problémov e, je 80 Ešte stále je činnosť neuspokojivá a 8 rokov po jej vytvorení musíme e, zvýšiť jej efektivitu. Tieto nové opatrenia umožňujú podnikom aj občanom uplatňovať svoje práva, najmä pokiaľ ide o uznávanie kvalifikácií ich sociálnych práv a práv na pobyt. Ja podporujem myšlienku, aby sa nezvyšoval iba počet personálu v členských štátoch, ale aby sa zavádzali aj sprievodné opatrenia vzdelávacieho charakteru, pretože ten personál by mal byť čo najvýkonnejší. Myslím si, že je zásadné, aby vlády a aj my v mene našich volebných obvodov sme propagovali sieť Solvit, eh, ktorá v roku 2008 umožnila usporiť viac ako 30 miliard eur. Eh, mali by sme zabrániť nadmernému počtu súdnych sporov v tejto oblasti a preto vyzývam členské štáty, aby transponovali smernice, aby informovali podniky aj občanov o svojich právach na vnútornom trhu a takisto, aby eh, urobili mediálne podporné opatrenia, informačné kampanie. Želám si, aby spolupráca medzi e, Solvitom a výborom PETI Európskeho parlamentu bola užšia a efektívnejšia. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Gruny. A týmto sme ukončili zoznam rečníkov a môžeme prejsť na e, ďalší bod, kde e, dostanú príležitosť piati kolegovia, ktorí sa prihlásili o slovo v rámci mm, Catch the Eye. Najprv pani Hanslík, len minúta. Chcem sa poďakovať všetkým a zablahoželať spravodajcom k vynikajúcej správe. V poslednej dobe sme počuli toho veľa o potrebe oživiť vnútorný trh. Spomínal to aj pán komisár počas vypočutia vo výbore IMKO. Očakávame aj správu pána Montyho podľa mňa sa nezameriavame dostatočne na vnútorný trh v stratégii EU 2020. My potrebujeme interný trh, ktorý, vnútorný trh, ktorý by nebol vnútorný len podľa názvu, ale ktorý by aj dobre fungoval. A tam dnes ešte nie sme. Máme veľa prekážok v rámci voľného pohybu na vnútornom trhu a e, potrebujeme aj primeranú implementáciu legislatívy zo strany členských štátov. Potrebujeme dobre podporné nástroje, ako je Solvit, ale súčasne potrebujeme ďalším rečníkom Ďakujem, ja podporujem e, závery pani Anny Head, ktoré sa týkajú najmä toho, že potrebujeme aktívnu spotrebiteľskú politiku. Musíme chrániť najmä z tých zraniteľných spotrebiteľov a chudobnejších. Chcem sa ešte vrátiť niektorým bodom tejto politiky. Hodnotiaca tabuľka spotrebiteľského trhu, to je zaujímavý štatistický nástroj, ale nedostatočný, pretože sa sústreďuje iba na fungovanie spotrebiteľskej oblasti, ale neskúma aké majú problémy spotrebitelia na tomto trhu. Táto hodnotiaca tabuľka by sa nemala obmedzovať iba na e, spotrebiteľov ako pasívnych príjemcov na konci reťazca, pretože spotrebitelia budú čoraz aktívnejší, budú mať etickú, ekologickú e, úlohu a preto toto by sme mali zapracovať do tej tabuľky podobné indikátory, ktoré by sledovali aj takéto e, voľby spotrebiteľa. Musíme sa venovať aj spotrebe energie, energie, digitálnej oblasti a tak ďalej. Rečník prerušený. Ďakujem a teraz pán Obermajer. Ďakujem veľmi pekne. Keď hovoríme o ochrane spotrebiteľov a návrhov, tak by som chcel uviezť aj pozitívne aspekty. Cesta k e, zodpovednému spotrebiteľovi na všetkých úrovniach, od obce cez lokálnu, regionálnu, národnú až EU e a cezhraničnú úroveň. E, na spotrebitelia často žalujú. Potrebujeme prísnejšie tresty pre, pre banky, ktoré nezodpovedne vykonávajú svoju činnosť. Chcem tu začať o jednej problematickej veci a to je e, to sú zmluvy, ktoré sa uzatvárajú a ktoré obsahujú e, ustanovenia, ktoré sú zneužívajúceho charakteru a ktoré my postihujeme v Rakúsku. Musíme sa na túto oblasť zamerať, aby boli spotrebitelia lepšie chránení. Ďakujem. Ďakujem. A teraz má slovo pani McGuinness. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda ochrana spotrebiteľa je niečo, za čo sme všetci, ale problém je, že niektorí, niektoré členské štáty len lichotia solvitu, ale pritom nič nerobia a treba sa ale postarať, aby boli solvit primerane personálne vybavení. Dnes ráno napríklad som mala návštevu, ktorá sa týkala uh, prevodu majetku v rámci EÚ. Ja viem, že tu na nie je kompetencia komisie, ale ja chcem členské štáty požiadať, aby zaobchádzali s občami iných členských štátov ako s vlastnými. Ja si myslím, že treba konať. Potom tu máme napríklad adresár firiem. European City Guide vytvára veľký problém, ale funguje, pretože je chránený v členskom štáte a toto treba v členských štátoch a toto tiež treba riešiť, pretože op- postoj občanov k vnútornému trhu je ovplyvnený ich skúsenosťami v týchto oblastiach, aj keď je to oblasť, kde EÚ nemá kompetenciu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz končíme Catch the Eye s pani Šarmuze. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za túto vynikajúcu dopoludnejšiu debatu. Som veľmi rada, že pán Barnia Dali tu boli a vyjadrili svoju podporu, pokiaľ ide o potrebu ochrany spotrebiteľov a jednotného trhu. Chcem upozorniť na konkrétnu vec v správe pani Head, bod 40. Potrebujeme návrh, alebo je tu návrh na vytvorenie spoločnej spotrebiteľskej agentúry. Je to niečo, čo by sme mohli veľmi užitočne e, urobiť. Mohlo by sa tu vykonať rôzne analýzy, štúdie, zbierať údaje a sledovalo by to aj prácu komisie a parlamentu. Bolo by to niečo také ako strážny pes. Mňa zaujíma, čo si o tom myslíte. Či ste za to, aby sme pracovali k tomuto cieľu. Mohlo by to byť na Malte alebo vo Francúzsku, ak by to pomohlo procesu. Ďakujem veľmi pekne, pani. A týmto sme ukončili bod programu Catch the Eye a preto by som rád dal slovo komisárom, aby mohli zareagovať na rôzne pripomienky kolegov. Najprv by som dal slovo komisárovi Barnierovi. Ďakujem, pán predsedajúci. Pani Šaldemoze pred chvíľkou zdôraznila kvalitu tejto rozpravy a hovorila konkrétne o spotrebiteľskej agentúre, ktorá existuje napríklad v Kanade. John Daly povie o tom niečo viac. Súhlasím s týmto hodnotením kvality rozpravy. Všetky e, príspevky boli konštruktívne či kritické, veľmi kvalitné. Týkali sa hodnotenia a sledovania týchto 1500 smerníc, ktoré organizujú veľký európsky trh Neviem, či by sme mali hovoriť o európskom trhu alebo o jednotnom trhu. Možno ten európsky trh by bol jasnejší občanom. Nech ma pán Harbor kontroluje teraz. On ma počul, keď som to hovoril na výbore pre spotrebiteľské práva. A takisto chcem pripomenúť, čo je červenou niťou akcií mojich činností ktoré ma čakajú v nasledujúcich piatich rokoch. Poslanci, poslankyne, moja pozornosť každý deň sa sústreďuje na to, aby európsky trh bol v službách mužov a žien, ktorí žijú na európskom kontinente. A takisto mám ešte druhé želanie. Chcem trh, pretože to je samozrejme, som zodpovedný aj za dohľad a reguláciu. Chcem, aby aj finančné trhy boli v službách reálneho hospodárstva, čiže v službách mužov a žien. Chcem, aby občania, malé podniky a spotrebitelia mohli využívať tento trh. Čiže toto chcem eh, sledovať takéto ciele v kolégiu komisárov. Teraz nadviažem na pána Rošforta. Chcem hovoriť o vzájomnej dôvere Ďakujem z tohto dôvodu ešte raz pani Rose von Thun und Hohenstein, pretože jej e, správa je veľmi kvalitná. Hodnotiaca tabuľka Európskej komisie obsahuje mnohé veci a takisto v správe sú mnohé myšlienky, ktoré si zaslahujú preskúmanie. Pán Bielan hovoril o indikátoroch, o, ktoré by sa týkali uplatňovania pravidiel. Pani Gebhardt sa dotkla takisto hospodárskeho a sociálneho hodnotenia smerníc a hodnotení dopadov. Tu eh, by sme mali eh, nadviazať na konštruktívnu kritiku pána Harbora stratégie 2020. Úprimne povedané, keď si prečítate stratégiu 2020 z minulého týždňa, vidíte, že vnútorná Vnútorný trh je všade, pretože je obsiahnutý napríklad v zelenom raste alebo v oceku o patentoch. Takisto sa týka aj spravodlivého inkluzívneho rastu a tak ďalej. Vnútorný trh je všade v tejto stratégii. Pán Harbour, ten text o roku 2020 nechce hovoriť o všetkom, nehovorí napríklad o zahraničnej a bezpečnostnej politike nechce ani zbaviť komisiu nejakej práce. Komisia je zodpovedná za správne uplatňovanie, za sledovanie, dbanie mm, na správne uplatňovanie textov. Samozrejme, že musia existovať aj konania pre porušenie zmluvy. Opakujem, že E, potrebujeme viac dôvery ako donúcovania, ako som už povedal. E, pani von Thun und Hohenstein hovorila o ďalších dobrých veciach partnerstvo s členskými štátmi a vytvorenie fóra pre vnútorný trh. Toto podporujem. Jedného dňa by sme možno mohli zhromaždiť e, aj ďalšie iniciatívy v rámci tejto našej témy tak, aby sme vytvorili pridanú hodnotu k sieti Solvy. Toto by sme s pánom Dali mohli urobiť. A myslím si, ako som už povedal, že následné činnosti sú takisto dôležité ako úvodné činnosti. Myslím si preto, že hodnotiaca tabuľka by nám mala umožniť hodnotiť nie iba kvantitatívne, koľko smerníc bolo transponovaných, ale mali by sme mať možnosť hodnotiť aj kvalitatívne. Pán Wannok to dobre povedal. Hovoril o kvalite implementácie práva a o kvalite transpozície. Vy ste hovorili o kvalite samotných zákonov. To pre zákonodarcu aj pre e, komisára je naozaj veľmi trefná poznámka. Toto, tieto zákony sú predsa nástroje. Pani, tak ako to povedala aj pani Rojtová pred chvíľou, pokiaľ ide o Solvit, to, povo- to poviem na záver, úplne telegrafickým spôsobom podporujem myšlienku internetovej stránky e, na doméne .eu, pretože e, toto, táto stránka by zhromažďovala všetky informácie o tom, čo sa deje na národnej úrovni čiže by to malo domenu .eu. Ale ako povedal pán Sean Kelly, slovo solvit je veľmi jednoduché, ľahko zrozumiteľné a ja si zapamätám toto vaše pozitívne hodnotenie. Solvit funguje dobre, samozrejme, že by mohol fungovať lepšie. Je veľmi veľa podnikov a občanov, ktorí by potrebovali túto sieť a pani Vertman po, ešte hovorila o potrebe transparentnosti. Myslím si takisto, že viacerí z vás, pán, pán Rossi, pani Verňo alebo pani e, Stiller, hovorili o nedostatočných financiách, ktoré má Solvit nie iba vo Francúzsku, ak som správne pochopil váš príspevok, Nebol to francúzsky minister, ktorý sa obrátil na vás, ani nie e, bývalý francúzsky minister. Ja naozaj preskúmam, čo sa deje v tej krajine, ktorá je ešte stále mojou krajinou. Určite je potrebné dať k dispozícii primerané potrebné prostriedky a pri príležitosti mojich návštev v teréne to preverím. Ešte raz opakujem, tieto nástroje sú nutné, aby sme mohli overiť, ako funguje vnútorný trh a E, samozrejme zdôrazním, že vnútorný trh ešte nie je završený, musíme ešte prehlbovať jeho vývoj. Pán Stolojan, pani Gebhardt, pán e, Karas alebo pán Kususnik hovorili o cezhraničných aspektoch a o tom, že musíme odstraňovať nielen cezhraničné prekážky, ale aj vnútroštátne prekážky. V stratégii 2020 sa hovorí aj o tom, že musíme zistiť, kde sa nachádzajú tie tzv. zúžené miesta, tie, ne, tie prekážky. A ja na tom budem pracovať s kolegami z kolegia, ktorých sa nejakým spôsobom týka vnútorný trh. Teraz to završím, pán predsedajúci, tri body. Spolupráca, pán Buzutil hovoril o tejto otázke, úzka spolupráca medzi Solvitom a ombudsmanom a medzi výborom e, PETI. E, tým smerom sa uberiem samozrejme. Ďakujem aj výboru pre rozpočet e, za to, že podporili rozpočet pre Solvit a potom tu bola poznámka pani Gruny, ktorá hovorila o seminároch. Už máme jeden či dva ročne, overím, či to stačí a tam sa e, schádzajú rôzni úradníci z členských štátov, prípadne z regiónov, ktorí sú poverení sieťou Solvit. Niektorí členovia e, strany socialistov kritizovali test e, vnútorného trhu. Nedramatizujme, prosím, túto otázku. Chcem pripomenúť, že všetky legislatív... legislatívne návrhy musia rešpektovať zmluvu. To povedal, povedali aj spravodajcovia. Čiže každá legislatíva musí prejsť testom kompatibility s vnútorným trhom. Ja sa budem zasadzovať za to, aby každý legislatívny text na začiatku bol e, vyhodnotený na základe určitých kritérií sociálnych, hospodárskych aj ekologických. Tie, e, takéto preskúmanie všetkej legislatívy na začiatku aj na konci umožní, aby to bolo v, to v súlade, aby to bolo v súlade so záujmami spotrebiteľov a podnikov, ktorí pracujú a žijú na vnútornom trhu. Ďakujem. Thank you, Commissioner Barnier. Ďakujem, komisár Barnier. A teraz komisár Dali. Ďakujem, pán predseda. Podobne ako môj kolega Barnier, Musím povedať, že sa veľmi teším z takejto živej debaty a z odborných názorov, ktoré tu zazneli v oblasti spotrebiteľskej politiky. My chceme pracovať v skutočnom duchu priateľstva, aby sme dosiahli náš cieľ, kde je spotrebiteľ na prvom mieste. Chcem zopakovať niečo, čo som povedal na úvod. Okrem ekonomických argumentov za e, správne realizovanú a silnú spotrebiteľskú politiku, mali by sme nezabúdať aj na ústrednú úlohu, ktorú to môže zohrať pri E, opätovnom spojení Európy s jej občanmi, čo je zrejme najväčšou odmenou. Jedna z mojich hlavných úloh je koordinovať toto úsilie v kolegiu a vaša usilovnosť a snaha bude veľmi vítaná. Hodnotiac, spotrebiteľská hodnotiaca tabulka je nástroj, ktorý nám pomáha zisťovať chyby na trhu a umožňuje nám pokročiť ďalej a síce hľadať odpoveď na otázku, ako ich odstrániť tieto problémy. Určite to slúži tomuto účelu a môžeme len mať osoch z jej ďalšieho rozvoja a posilnenia. Je hodnotiaca tabulka budú naše oči a uši. Lepšie zohľadnenie spotrebiteľa v našich politikách, prierezových politikách a ich efektívne presadzovanie bude mať za výsledok silnejšieho spotrebiteľa v Európe, čo priniesie ekonomické prínosy. Po verejnej konzultácii, ktorá sa uskutočnila minulý rok, komisia hodnotí vyjadrenia, ktoré sa týkajú kolektívnych žalob a hromadných žalob a riešení nápravných opatrení Chceli by sme nájsť riešenie bez toho, aby sme dovážali americké riešenia. Mimosúdne riešenie sporov bude našim hlavným nástrojom. Môj priateľ, Michel, môj priateľ Michel Bernier už vysvetlil, o čo ide vo vnútornom trhu a o úlohe, ktorú zohláva v stratégii EÚ e, na roky 2020 a ďalej. Je jasné, že spotrebitelia musia zostať v srdci jednotného trhu. Spotrebitelia sú hnacou silou jednotného trhu a my chceme naďalej konsolidovať, upevniť toto centrálne postavenie spotrebiteľa. Pokiaľ ide o spotrebiteľské vzdelávanie, tak vidím, že je to kľúčová otázka pre spotrebiteľa a parlament a my naozaj skúmame, ako by náš program Dolčeta sa mohol ďalej posilniť, aby pokryl nové oblasti. Ešte k poslednej poznámke, ktorá hovorila o Európskej spotrebiteľskej agentúre, tak chcem povedať, a zdôrazniť, že vykonávanie je výlučnou povinnosťou členských štátov, ktoré majú poskytnúť primerané zdroje na jej správne fungovanie. Avšak zmluva poskytuje právny základ pre Úniu, aby doplňala ich úsilie Treba starostlivo vyhodnotiť, v ktorých oblastiach môže EÚ doplňať národnú implementáciu a čo je tá správna inštitucionálna štruktúra pre takúto činnosť. Komisia starostlivo zhodnotí jednotlivé alternatívy, možnosti. Veľmi sa teším na našu ďalšiu spoluprácu a pokrok, ktorý dosiahneme počas funkčného obdobia, keď zodpovedám za tento sektor. Ďakujem. Ďakujem, pán Dali. A teraz znovu pani Thun N. Hohenstein a jej závery. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, v prvom rade sa vám chcem poďakovať za túto fascinujúcu debatu, za vaše reakcie a za vaše komentáre. Vypočuli sme si názory oboch komisárov a vidíme, že nový parlament a nová komisia budú veľmi úzko spolupracovať pri vypracúvaní a budovaní vnútorného trhu. Vnútorný trh, jednotný trh je jeden z najväčších výdobytkov výsledkov Európskej únie. Chcem sa poďakovať za vašu pozitívnu reakciu na naše návrhy A pokiaľ ide o mojich kolegov zo socialistickej skupiny, ktorých znepokojuje e, bod 10 a e, test jednotného trhu, tak chcem povedať, že to nie je nič nové. Tento návrh sa prijal už v roku 2003. Prijal ho výbor IMCO. Je to súčasťou stratégie vnútorného trhu. Nebojme sa tohto riešenia. Nerieši, ne, nezničí sociálny aspekt Európskej únie E, pán komisár práve spomenul, že každá nová legislatíva, zákon sa hodnotí z hľadiska sociálnych a environmentálnych e, kritérií. Takže my všetci chceme, aby sa vnútorný trh rozvíjal. My všetci chceme, aby ochranárske postoje zmizli z Európy a Európskej komisie. Európska integrácia môže pokračovať len vtedy, ak občania si budú uvedomovať túto situáciu a keď e, verejná správa, štátna správa bude priateľská voči občanom. Moja správa prichádza s viacerými riešeniami, ktoré umožnia našim voličom silnejšie zapájanie sa do európskej činnosti, konštrukcie a práve tým, že dojde k posilneniu a vybudovaniu vnútorného trhu, čo je našim veľkým výdobytkom, musíme posilniť nástroje, ktoré budú podporovať vnútorný trh. Zverejnenie štyroch správ by bolo veľmi dôležitým prvkom a veľmi dôležitým e, krokom. Nebuďme alergickí na slovo trh. V tej časti sveta, odkiaľ som ja, sme mali mnoho období, keď sme nemohli hovoriť o voľnom trhu, o slobodnom trhu a poznáme tie dôsledky. Pripomínajme našim občanom, že štyri slobody sú skutočne v srdci spoločného jednotného trhu a postarajme sa o to, aby sa tieto slobody v ničom neobmedzovali. Pomôžme našim občanom rozvíjať tieto výdobytky, tieto výsledky. Ďakujem veľmi pekne a teraz má slovo pani Het, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Bolo by veľmi e, zaujímavé mať možnosť vypočuť si všetky tie e, rozumné zaujímavé príspevky. Teším sa, e, že obaja komisári slúbili ďalšiu spoluprácu v smysle ďalšieho posilnenia politiky zameranej na ochranu spotrebiteľa. A chcela by som povedať, že zohrávajú veľmi dôležitú úlohu spolky na ochranu spotrebiteľov zohrávajú dôležitú úlohu v každodennom živote, sú dôležitým e, nástrojom a preto e, by mal byť posilnené, aby ich práca bola e, ľahšia, aby mohli ľahšie, a lepšie pôsobiť na národnej a európskej úrovni. Okrem toho musíme vyzvať členské štáty Európskej únie, aby čo možno najlepšie a najviac konzultovali s, e, s organizáciami na ochranu spotrebiteľov v otázkach týkajúcich sa ochrany spotrebiteľov. Členské štáty sa ďalej musia postarať o to, aby e, pre ochranu spotrebiteľa e, boli k dispozícii postačujúce finančné prostriedky a tiež finančné prostriedky na ďalší rozvoj hodnotiacich tabuliek spotrebiteľský barometer, hodnotiace tabulky nie sú e, len výsledkom dobrej politiky na ochranu spotrebiteľa, ale sú tiež dobré na to, aby e, členské štáty e, vedeli, že musia byť integrované do všetkých politík. A tieto hodnotiace tabuľky sú veľmi dobre vhodné na posilnenie tejto problematiky. Teším sa, že o rok tu budem môcť byť opäť, aby sme ďalej diskutovali o ochrane spotrebiteľa. Ďakujem a na záver pán Bušoj, posledný spravodajca tiež na dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať e, pánovi Barnierovi a takisto kolegom, ktorí ocenili moju správu a chcem sa poďakovať aj sieti Solvit. Myslím si, že Solvit je praktické riešenie pre spotrebiteľov a preto to musíme propagovať na národnej a európskej úrovni, tak aby čoraz viac občanov vedelo o existencii siete Solvit a aby takto mohli obhajovať svoje práva. Myslím si, že výsledok vo výbore PETI a vo výbore pre vnútorný trh je uspokojivý. Solvit je sieť, ktorá už funguje ale potrebujeme ešte riešenia, aby sme prekonali posledné ťažkosti, či už v oblasti personálu alebo v oblasti používateľov. Spomenuli sa viaceré možnosti riešenia v tejto rozprave. Viac ako navyšovanie personálu by sme sa mali zamerať na, skôr na kvalifikáciu tohto personálu. Personál by mal byť školený, mal by vedieť o Eh, pravidlách vnútorného trhu. Personál Solvit musí eh, využívať takisto právnu pomoc verejných inštitúcií, ale aj Európskej komisie, pretože tie prípady, ktoré rieši Solvit, sú naozaj veľmi komplexné. Niekedy Európska komisia odpovedá na žiadosti Solvitu s oneskoreniami, ktoré majú potom za následok ďalšie prieťahy v riešení prípadov. Ďakujem pánovi Barnierovi za to, že sa zaviazal pred Európskym parlamentom, že čo najskôr zverejní zní alebo zabezpečí zriadenie portálu www.solvit.eu. Myslím si, že takýto portál by bol dôležitým krokom a nalieham na všetky politické skupiny, aby zahlasovali za túto správu. Ďakujem. Much, Ďakujem veľmi pekne, pán Busoj. Naša spoločná rozpráva sa končí. Hlasovať sa bude dnes o 12.00. Ďakujem. Ďakujem, pani komisári. Our next item on the agenda is report by Carlos Coelho, movement of... Takže začíname s ďalšou témou, s ďalším bodom programu pohyb osôb z dlhodobých